Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo spravodlivej a súdržnej spoločnosti. Tu hneď chcem avizovať všetkým, že pokiaľ ide o rozpravu v zmysle článku 153a, tak tam nie je predpokladaná spontánna rozprava, každý aj a nie je možné ani dávať modré kartičky. Začneme. Ako prvá za liberálov vystúpi Sophie Infeld 4 minúty. Thank you, pán predseda. Zdá sa, že Európou e, vanie vietor zmien rok 2016-17 sa dostanú do histórie ako roky nebývalej obnovy a zmien. Je tu nárast národných e, síl Vidíme e, prvé znaky európskej jary, nie leta, ale po rokoch e, e, napätia a nespokojnosti je tu vánok optimizmu, očakávaní a nádeje. Dúfame že prezident Macron spolu s, teda v proti, alebo v dialogu s pánom prezidentom Putinom a Trumpom sa presadí sebavedomý odstúpenie od Parížskej dohody urobili z Európy lídra. Hodnoty sú nevyhnutné pre obnovu Európskej únie. Volebné kampane v nedávnych rokoch sa sústredili nielen na tradičné materiálne veci, ako napríklad zamestnanosť a e, sociálne bez... zabezpečenie, ale hlavne na hodnoty, kultúru, identitu. Svetový poriadok sa mení neuveriteľne rýchlo. Ľudia sa boja, že stratia identitu, komunitu, nacionalistické strany reagovali tým, že šíria nenávisť a strach alebo sľubujú, že sa vrátime do imaginárnej minulosti, my to odmietame ale musíme uznať, že naša reakcia na jasné otázky o hodnotách, identity a kultúry e, nebola e, primeraná. Európska únia je hlboko politickou, ale väčšina politikov e, to nevie vysvetliť svojim voličom. Radšej predstavujú Európsku úniu ako technokratickú jednotku, ktorá sa dá vysvetliť v ekonomických údajoch. Ak sa obávame straty identity, tak toto nepomôže. Ak sa bojíme, kultúra je ohrozená tým, že e, znižujeme byrokraciu, to e, neodstráni. Ak si nie sme istí o spoločných hodnotách našej komunity, tak jednoducho tu nenájdeme pokoj v obchodných dohodách. Nemôžeme nechať monopol definovania našich spoločných hodnot a našej identity na nacionalistické strany. V čase veľkej neistoty, neistoty a turbulencií nie je jednoduché brániť naše spoločné hodnoty, ale e, Nedefinovali sme ich len pre dobré počasie. Toto počasie je teraz zlé a prechádzame ťažkými skúškami. Európska únia nie je len ekonomickou silou, ale má aj morálnu hodnotu vo svete. Môžeme byť hrdí, že naše hodnoty inšpirujú mnohých vo svete a mnohí ľudia snívajú o tom, že budú žiť vo férovej, slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorú v Európe máme a iní vidú, vysia, vidia naše hodnoty ako hrozbu, ktorú chcú zničiť. E, politické strany majú agendu na, založenú na no, xenofóbii, homofóbii a sexizme e, bojujú proti sekularizmu, parlamentnej demokracii a predovšetkým odmietajú pluralitu tvrdia, že je len jeden národ, jeden hlas, jedna pravda, že jedine toto existuje, ale nedávne voľby dokázali, že sa milia Európania sa nezredukujú na uh, eh, jednorozmernú karikatúru. Ak chceme reagovať silne, musíme podporovať opak. Musíme sa ujať európskej integrácie, diverzity, rovnosti a plurality. A v tomto svetle si myslím, že Manfred Zaberžal nie je tu minulý týždeň. E, trošku zavadzal, keď povedal, že európska identita je predovšetkým kresťanská. Každý, kto to popiera, popiera realitu. Ale, milý kolega Weber, realita je taká, že e, pravdivá duša v Európe je v jej rôznorodnosti a slobody zvoliť si, v čo veriť a kto ste Demokracia a právny štát sú základné práva, už končím, pán predseda, nie sú len ideálmi. Sú zásadné pre fungovanie Európskej únie a všetkých politických oblastí. Sociálna spravodlivosť je nevyhnutná pre stabilnú klímu rozvoja a investície. Je to nevyhnutné pre spoločnú migračnú politiku, e, spoluprácu policie a právo je úplne zásadné pre vnútorný trh a dôveru Hodnoty sú kľúčové pre silnú Európsku úniu a z tohto dôvodu Aldo tomu prikladá prvoradu hodnotu a význam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme v mene rady eh, pani ministerku Dali. Vážený pán predseda, pán komisár, Chcela by som vám poďakovať za príležitosť dnes vystúpiť eh, v tejto eh, obsažnej debate. Je to skutočne čas k hlbokých úvah pre nás všetkých o budúcnosti Európskej únie. Som rada, že tu dnes môžem byť, aby som si vypočula vaše názory Názov tejto diskusie e, načrtáva obraz Európskej únie, ktorá e, je príťažlivá pre nás všetkých hodnot, e, ktoré sú založené, e, sú v centre, ktoré, e, má, ktoré má demokratické inštitúcie, kde sledujeme skutočný cieľ zlepšenia života a prosperity našich spolobčanov, nie len pre pár šťastlivcov, ale celoplošne. Tento opis eh, nie je tak eh, ďaleko od Európskej únie, ktorú máme teraz a určite je v súlade s európskymi jasnými ambíciami. Avšak eh, len pred pár mesiacmi snaha Európskej únie v tomto smere bola ignorovaná alebo diskreditovaná. Buď preto, že Európska únia bola vnímaná ako, že robí príliš málo, alebo Eh, že robí príliš veľa. Ale v nedávnych mesiacoch zdá sa došlo k presunu alebo k posunu vnímania Európskej únie. Miesto toho, aby ju vnímali ako e, zdroj e, eh, obáv, e, sa zdá, že Európa je zdrojom riešení. Je tu obnovená dôvera, je tu väčšia podpora. Možno dôvodom je, že svet okolo nás sa mení a alternatívne možnosti mm, pomaly e, strácajú svoj lesk. E, možno si ľudia uvedomujú, že populistická retorika príliš zjednodušuje veľmi komplexné témy a ukazujú sa aj e, hranice týchto konceptov. Spolupráca Eh, na globálnych eh, výzvach, ako napríklad obchod, klíma a terorizmu, že toto je lepšie, ako eh, sa vysporiadať s tým individuálne, ale možno najdôležitejšie je, že naše spoločné hodnoty sú ohrozené a čím viac sú ohrozené, tým silnejšie ich chceme podporiť to by malo poslúžiť našim plánom. Je to stimulom preto, aby sme pracovali ešte intenzívnejšie na našich cieľoch. Avšak len so spoločnou víziou európskej budúcnosti a kolektívne môžeme tieto ciele obsiahnuť, preskúmať, e, čo nás čaká v budúcnosti. Európska únia nemôže nastolovať svoju víziu e, občanom. Nemôže prísť s nejakým revolučným dizajnom, ak nemá podporu e, týchto občanov. Európska únia musí ich angažovať. Oni musia cítiť, že sú vypočutí a že ich názor e, je dôležitý. A preto rada veľmi víta e, Bielu knihu Európskej komisiu. Je to pozorúhodná snaha e, podporiť takúto debatu. Tiež chcem oceniť Európsky parlament za neustálu snahu zabezpečiť, že názory občanov sú rešpektované chápem, že spolu s komisiou e, budete, e, budete vlastne pôdou pre budúce európske diskusie. Pokiaľ ide o Európsku radu, e, lídry už začali potrebné kroky po referende Spojeného kráľovstva a teda plánovanom obchode z EÚ. Minulý september bol v Bratislave stretnutie, kde lídry stanovili konkrétnu cestovnú mapu, špecifické opatrenia, ktoré treba Eh, aby sme vyriešili eh, hlavné obavy občanov, eh, vrátane otázok spojených s migráciou, terorizmom a hospodárske, sociálne a bezpečnostné témy. Tá práca napreduje a máme tu 60. výročie v marci rímskych dohôd a to bola príležitosť, aby sme sa zamysleli nad spoločnou budúcnosťou toto je jasný záväzok pokračovať v našich najdôležitejších cieľoch v ďalších desiatich rokoch. Európska rada odvtedy načrtla svoju prácu um, cez tieto hlavné priority a sústreďuje sa hlavne na hmatateľné výsledky a uh, plnenie svojich sľubov. Tešíme sa na ďalší vývoj Bielej knihy a pozorne sledujeme e, nadväzné materiály Európskej komisie, aby sme zaistili, že budú cenným príspevkom v našich diskusiách. E, takže momentálne Biela kniha o globalizácii poskytuje perspektívu pre diskusiu o obchode, o globalizácii v, do ďalšejho e, samitu. A ja chcem ešte podať pár slov o konkrétnych výsledkoch tohto procesu sa zamyslíme na budúcnosťou Európy, tak toto je už plánovaný proces, vyžaduje si čas, aby sme vybudovali aj dôveru. Nejde sa e, to urýchliť, nechceme ponúknuť výsledky predčasne a nesplniť očakávania. A preto rada bude pokračovať v práci a konkrétnom dosahovaní výsled, výsledkov, aby tu bola pridaná hodnota Európskej únie, e, ktorá bude veľmi prakticky viditeľná. A v tomto duchu budúcnosť Európy a európskych diskusí poskytne ďalšie impulzy pre radu, aby sme dosiahli výsledky v rozličných politikách a nechceme teda e, vyvíjať len nejaký teoretický rámec, ale som praktické výsledky. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A teraz si vypočujeme podpredsedu komisie, pána Timmermansa. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som využiť tri minúty, ktoré ste mi poskytli, aby som e, reagoval na to, čo povedal pani Entfeld úvodom, lebo dotkla sa otázky základného dôtoru, bylo to veľmi stručne a určite odmietame rozhodnutia nacionalistov, e, extrémistov a xenofobov ale e, stále ostáva otázka, prečo tak veľa Európánov cíti príťažlivosť týchto politických hnutí. E, zabezpečili si totiž pomerne silnú podporu e, v Európskej únie a budú v tom pokračovať, pokiaľ nebudeme riešiť základné príčiny tejto príťažlivosti Domnievam sa, že mnohí občania sú znepokojení, pretože sa obávajú, že stratili svoju pozíciu. Obávajú sa, že ich deti budú na tom horšie než oni sami. Boja sa dži- terorizmu džihadistov, pretože uvedomujú si, že niektorí ľudia útočia na našu hodnotu identitu. Sú znepokojení, pretože sledujú globálny vývoj v otázkach bezpečnosti, e, pocitujú, že nemáme dost, nemajú dostatok e, právomoci, aby bránili svoje hodnoty a životy. A ak ich chceme ochraniť, musíme rozptýliť tieto obavy. A východisko komisii spočíva v tom, že to dokážeme, ak budeme súdržní s Európami. To znamená, že e, ochrana našich hodnôt začína európskym prístupom k e, európskym a globálnym problémom. Musíme jasne povedať občanom, že dokážeme to robiť iba ak budeme držať pohromade. Je to veľmi zložité v období, keď e, politika identity v Európe sa mení, keď niekoho vykresľujú ako nepriateľa, niekoho, kto vám chce niečo zobrať ak budeme redefinovať úniu iba z hľadiska spoločnej meny alebo vnútorného trhu a budeme hovoriť, že toto je cieľ našej spolupráce alebo odburávania byrokracie, to sú len nástroje. Veľmi dôležité nástroje, ale majú význam, ak sú založené na spoločných hodnotách. A veľmi málo hovoríme o týchto hodnotách. Čo je zaujímavé, e, pani Intveld správne útočila na ľudí, ktorí nemajú riešenia a pretože nemajú morálku vo svojich návrhov, ale títo ľudia uplatňujú vlastné hodnoty a mali by sme e, reagovať na to tým, že budeme presadzovať naše hodnoty, ktoré urobili z Európou niečo veľké. To je demokracia, e, rešpektovanie ľudských práv. Na týchto hodnotách sa stavia európska spolupráca Musíme to modernizovať a preukázať, že dokážeme vytvoriť spoločnosť, kde mnohorákosť bude vytvárať väčšie ambície, viac príležitostí pre ľudí a obnoví eh, hospodárstvo v post industriálnej revolúcie. To je jediná možná cesta, ale musíme vychádzať pritom z našich hodnôt a to je základom Bielej knihy komisie. To je základom všetkých našich analýz, ktoré pripravujeme a ktoré nastolujeme ako východisko pre diskusiu s Európskym parlamentom, ale aj s členskými štátmi. Dúfame pri tom, že členovia rády využijú tento materiál, aby viedli o tom diskusiu u seba doma, v členských štátoch, o tom, akým smerom sa bude uberať Európa do budúcnosti. Záverom poviem len toľko. E, sme svedkami toho, že sa rodi nová generácia v Európe. Pred, dňa, pred pár dňami sme to videli počas voleb v Británii, vo Francúzsku, vidíme to v pochodoch žien v Spojených štátoch a v celej Európe. Prečo? Pretože teraz chápeme, že napriek tomu, že máme jednoznačné a väčšie hodnoty, ktoré sú nespochybniteľné, títo hodnoty sa môžu zničiť a to, že sme zistili, že napriek tomu, že naše hodnoty sú jednoznačné a sú základom spolupráce, teraz konštatujeme po celom svete, že títo hodnoty nie sú nezraniteľné, že musíme ich udržiavať. Ak chceme, aby hodnoty prežili, musíme sa ich zastať. Práve toto eh, som videl počas najnovších volieb. Tu už nejde o pravicu alebo ľavicu Ide o to, či sa rozhodneme pre otvorenú spoločnosť, kde každý má svoje miesto, nik nie je mm, mm, za sebou, alebo e, dostaneme sa do pasu budeme myslieť, že naši bratia sú naši nepriatelia. Musíme e, vytvoriť spoločnosť, kde každý má svoju e, hodnotu a nik nie je ponechaný na pospas osudu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie. A teraz jednotliví rečníci, jedna pol minúty. Rosa Estaras Feragut. Ďakujem veľmi pekne. Vážne pán predsedajúci, 21. marca 2050 roku bol podpísaná rímska zmluva, ktorá eh, bola začiatkom Európskej únie viedla eh, k najdlhšie trvajúcemu mieru prosperity a ostavila v minulosti násilie. Eh, spomínam na slova Roberta Schumana, ktorý povedal, že eh, Európu nie vybudujeme zo dňa na deň, ale malými krokmi že musíme podporovať myšlienku solidarity. Otcovia, zakladatelia jasne sa vyjadrili o našich plánoch. Mali sme veľmi veľké plány budovania Európy. Mali sme predstavu, že budeme bojovať proti e, nacionalizmu, xenofóbii, vojne, totalite. Európa sa v súčasnosti zmenila, zostarla. Do Európy prichádzajú noví ľudia, ale mnohí opúšťajú Európu Máme e, problémy na pracovnom trhu, znepokojí nás e, nezamestnanosť, máme pristahovalcov, e, problémy v oblasti energetiky, máme zložité problémy a Európa je plná kontrastov. Čelíme výzvam, čo robiť v, v oblasti mnohorákosti, ako riešiť sociálne problémy. Ako povedal pán komisár, máme výzvu v zachovaní jednoty aby sme e, dodržali naše záväzky voči pokroku, e, slobode, demokracii. Musíme nielen hovoriť, ale aj konať. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem. A teraz 5 minút. Tania Fajon. Ďakujem pekne, pán predseda. Názov e, dnešnej diskusii e, sa nesie e, e, v súvislosti s obnovou Európou. Európy, prepačte, ide o demokraciu, rovnosť, rešpektovanie ľudských práv. Pán komisár Timmermans spomenul nebezpečnú populistickú retoriku a znepokojenie našich občanov. Základy Európy sa, zdá sa, rozpadávajú a to Mm, sa prejavuje aj v e, nerespektovaní kvót e, v otázke utečencov. Rozhodnutia v Európe sa neplnia a vítam rozhodnutie komisie e, začať konanie voči členským štátom, ktoré odmietajú zúčastniť sa e, utečeneckých kvót. Včera sme hovorili o Srbsku a Kosovu. E, sme veľmi prísni, keď e, monitorujeme plnenie kodánskych kritérií. Ak títo štáty nebudú plniť kodánske kritérie, môžu sa stať členskými štátmi únie. Je to azda tak správne. Uh, ale o tom e, e, sa rozhoduje Európska únie, e, v ktorej členské štáty sami neplnia tieto kritéria. Ako budú za to potrestané? Niekto si to môže dovoliť a je na to hrdý, že neprejavuje zodpovednosť, nerešpektujú slobodu, nedodržová disciplínu pred časom v politickej skupine SAD sme podporili myšlienku vytvoriť e, indikátory e, hodnôt. Súhlasil som s tým návrhom. Zároveň e, každý sa domnieva, že poznáme súčasný stav. Situácia sa však nezmení, pokiaľ tí, čo nedodržovajú pravidla, nebudú potrestaní. Nie využívame totiž príslušné organizmy. Ďakujem pekne. A teraz jedna minúta pán Zilie. Ďakujem, pán predseda. Keby som chcel prečítať názov tejto rozpravy, tak by mi pomaly vypršal aj čas. A keď sa pozrú na takéto názvy naši občania, tak myslím si, že len ťažko dosiahneme zblíženie s Úniou. To, čo ľudia v Polsku, Maďarsku, eh, Lotyšsku, Estónsku, čo chcú skutočne vidieť, je eh, pochopiteľné fungovanie Európskej únie, tak aby hodnoty, o ktorých všetci hovoríme, aby neboli v rozpore s ich chápaním hodnot v ich jednotlivých krajinách. Keď za každým, keď sa stretneme, formulujeme, formulujeme iné chápanie a prekladáme iné typy informácií, ktorým ľudia nedokážu rozumieť a nevedia ich uchopiť, tak to potom určite pomoc. Preto by sme mali uvažovať nad tým, ako tieto záležitosti preskúmavame a mali by sme eh, sa ponoriť hĺbšie, ak to chceme lepšie pochopiť. Keď chceme hovoriť o sociálnej súdržnosti, ľudia chcú byť konkurencieschopní, chcú mať možnosť konkurovať a preto by sme nemali hovoriť, že členské štáty sa zapájajú do postupov sociálneho dumpingu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na minútu eh, Majte Pagazor Tundua Ruiz. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, pán Timmermans. Ja som miernou optimistkou, tak ako aj pani Intfeld, pretože populisti a nacionalisti už nie sú ničím novým a začali sme chápať, e, kde a v čom spočívajú ich e, zraniteľné miesta a v čom spočíva tá sila nás, e, ako sme vystavali tento dom, to, to, to, tento spoločný príbytok v postvojnovom svete, v svete, ktorý často je preletý na nohy a zdá sa niekedy, že tento európsky maják už nevydáva toľko svetla a je pravda to, čo ste povedali vy, pán podpredseda, aby sme si pripomenuli tie hodnoty a musíme ich oceňovať, musíme ich dodržiavať, musíme mať integritu, silu a odvahu, aby nám verili občania, aby, bola, aby bol súlad medzi tým, čo hovoríme a medzi tým, čo robíme, pretože v opačnom prípade nebudeme schopní urobiť to, čo pre Európu robiť máme a takisto dostať eh, tak povedz, na palubu aj tých mladých ľudí, aby sa spojili a aby podporili aktivity, v ktorých sme zlyhávali za posledné roky. Potrebujeme predovšetkým, aby mladí sa zapojili, aby mali oni možnosti a príležitosti, aby mali pracovné miesta, aby mali rovnaké nadšenie, také ako prejavujeme my tu. Musíme mať tú integritu. Ďakujem pekne a teraz eh, Martin Anderson, minúta. Brexit bol budičkom. EÚ musí pristúpiť eh, k reforme. Potrebujeme sociálnu EÚ na základe demokracie, ľudských práv a národnej progresívnej suverenity. Mám ale obavy, že tie e, mocenské štruktúry nepočúvajú a naopak počujeme stále viac rečí, prázdnych rečí o integrácii, o novej armáde, o integrite a tak ďalej. A to je ale chyba. Myslím, že poslednú vec, ktorú potrebujeme, je viac integrácie, kde viac peňazí pôjde do výskumu zbytočného. Ľudia potrebujú viac participácie, solidarity a demokracie, nie zbraní a korporátnych e, záchran. V Severnom Írsku boli demokraticky hlasujúci ľudia od, odignorovaní napriek tomu, že to bola dohoda z Veľkého piatku a tu treba zachovať vo všetkých častiach. Sinn Féin sa domnieva, že Írsko, sever aj západ, teda sever, juh, všetky časti patria do Európy, ale my musíme zabezpečiť Európu, kde všetky národy budú rovnako uznávané, nikto nebude ignorovaný. Môžete e, spraviť veľkú službu e, Írsku odviesť tým, že si pre, oči, prečítate a možno nakoniec aj podporíte írske vyhlásenie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na minútu Raymond Finch. E, ďakujem pekne. E, komisár, hovoríte o obnove Európy na základe hodnotách, ktoré sú zakotvené v účinných demokratických inštitúciách, ktoré budú podporovať prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej spoločnosti. My v Spojenom kráľovstve Budeme naďalej pokračovať cestou nezávislosti, ktorá nám zabezpečí všetky menované atribúty. Vízia EÚ je presne opakom. Je to vízia, ktorá vychádza z oportunizmu, z korporatizmu a z neokolonializmu. Je zakotvená v inštitúciách, ktoré sú hlboko protidemokratické, antidemokratické a ktoré doniesli len chudobu, e, bezradnosť a nedostatok vízie v mnohých e, krajinách je tu úplná deštrukcia mnohých e, ekonomík na juhu Európy a myslíte si, že škody, ktoré boli spáchané, napríklad 48% na nezamestnanosť mladých v Grécku, je možné tieto škody napraviť e, nejakým e, liskom na železnice pre mladých, to je to ako keby ste na stranu ranu dávali nejaký, nejakú izolepu. Jediný spôsob, ako Európa môže zabezpečiť stabilitu, rast a spravodlivosť, tak je nasledovať Spojené kráľovstvo a vystúpiť e, z Unie, teda aby aj ďalšie štáty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz si vypočujeme pána Zilstru. Minúta. Ďakujem pekne. Európske hodnoty podľa mňa Um, na to majú uh, eh, európsky občania a Brusel rozličné názory. Te, oni hovoria, že Brusel robí akúsi inváziu, že je tu príliš veľká imigrácia, ktorá sa nedá zastaviť a že musíme bojovať s populizmom. Brusel má pozitívnejší názor na uh, Turecko ako Spojené kráľovstvo a ten nemôže pokračovať. Myslím, že potrebujeme nové základy európskej spolupráce. To môže byť úspešné jedine vtedy, ak národné štáty budú lídrami. Jednou z výhod by bolo, že sa zbavíme parlamentu a ušetríme pol miliardy na ten palác v Bruseli. Ďakujem, pán Sinadinos. Ďakujem pekne. Je nevyhnutné, aby sme mali konferenciu o reforme Európy a spoločnej budúcnosti e, e, dobrovoľne prispievajúcich krajín, ktoré redefinujú svoje priority. No a dovtedy e, rozhodnutia v rade, ak budú jednohlasné, musia byť zmenené na základe kvalifikovanej väčšine, na základe počtu členských krajín. Krem toho, pokiaľ ide o spoločné e, národy, musíme riešiť e, demokratický deficit a komitológiu e, tým, že zverejníme stanoviska ministrov a ich názory. Potrebujeme udržateľné riešenia, ktoré e, sa nebudú snažiť len vyhovieť súčasnému modelu. Musíme sa sústrediť na veci, ktoré majú skutočnú európsku a cezhraničnú hodnotu a charakter napríklad klimatické zmeny a migráciu z subsárskej Afriky do Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Minútu a pol má slovo pán Koelio. Ďakujem pekne. Eh, Putin sa vrátil k studenej vojde, vojne, otravuje našu verejnú mienku a militarizuje hranice. Eh, Trump eh, z toho urobil niečo, čo je nepredvydateľné. Populisti získavajú podporu, ale boli porazení v Holandsku, Rakúsku. Tam bola jasná voľba aj vo Francúzsku v posledných voľbách aj v Británii. Prečo? Lebo ako povedal Robert Schumann, otec zakladateľ Európa, sa je e, vytvorená z konkrétnych výsledkov. Nie je to len hospodársky model, je to projekt e, občianstva. Európa je napríklad program Erasmus, ktorý má 30 rokov. Celá jedna generácia posilňuje myšlienku zdieľaného občianstva. Európa je Parížská dohoda. Je to dôkaz angažovanosti únie smerom k budúcnosti celého ľudstva. Európa je Schengen, sloboda pohybu, ktorá mení mozaiku krajín na oceán príležitostí s stokami tisíc eh, ľudí. Je to najväčší program vedy a podpory využívania technológií na záchranu života, napríklad Likol. Toto je Európa, v ktorú verím, Európa ľudí, občanov na to, aby sme ju bránili, nemusíme ju znovu obnovovať, musíme ju posilňovať. Európa nie je voľba či alternatíva. Európa je e, naša súčasnosť, naša realita, angažovanosť e, v základné práva, mier, prosperitu, e, angažovanosť, o ktorej treba diskutovať, posilňovať a brániť. Ďakujem. Hm? Ďakujem pekne, pán Koelio. A teraz na minútu má slovo pán Ider Müller. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tento konflikt, s ktorým sme konfrontovaní, myslím si, že ide o budúcnosť nás všetkých. Sme e, na kryžovatke časy, e, kedy homogénne národné e, štáty boli vlastne e, priemyselnými kapitalistickými jednotkami sa skončil. Máme tu sociálnu fragmentáciu, máme kultúrnu rôznorodosť, globalizáciu. To vedie k novému svetu a bývalé zvyky už nemajú tu miesto. Musíme plánovať nové veci, musíme obnoviť a znovu vytvoriť Európu. Myslím si, že nová Európa musí byť založená na solidarite, progresivite a, a bezpečnosti. Musíme vytvoriť Európu tak, aby nenávisť, stigmatizácia a diskriminácia tam nemala miesto. Chceme inkluzívnu Európu, kde všetci nájdu svoj domov, kde budúcnosť nebude spojená s strachom, ale s nádejou. Ďakujem pekne, pani Dermüller. Na minútu, a, na minútu má slovo pán Čarnecký. Pán predseda, sme politici, musíme hovoriť otvorene. Aký je dôvod úspechu Európskeho spoločenstva? Aký bol dôvod úspechu Európskeho spoločenstva? Uhlia celé 6, potom 9, potom 12, potom 15 krajín pracovali na základe konsenzu Ehm, bol tu určité minimum, na ktorom sa dohodli a na tomto základe spolupracovali v duchu solidarity, ale nikto ich nenútil. Ehm, Francúzsko proti piatim ďalším krajinám. Ehm, tu bol ten argument na začiatku EÚ e a e, spoločnej polnospodárskej politiky. A chcem spoločnú politiku spolupráce, ale teraz krajiny sa môžu cítiť ukriúdené. Myslím si, že na základe úspechu nášho európskeho projektu ehm, musíme dbať na solidaritu, konsenzus e, a nemôžeme e, sa snažiť presadiť svoje záujmy nad záujmy ostatných krajín, pretože inak neuspejeme. E, žiadne modré kartičky, hovorí pán predseda. Ehm, Článok 153 je v tomto hľade jasný, hovorí pán predseda. Mm, mm, Cecilia Wikström má slovo na minútu. Senaste EU-barometern visar... Najnovšie výsledky Eurobarometra svedčia o tom, že existuje veľká podpora v Európskej únii medzi našimi občanmi, podpora európskej spolupráce. Som veľmi rada, že stále viac ľudí sa do, e, e pozitívnejšie vyjadruje Európskej únii a E, praje si hlbšiu spoluprácu do budúcnosti. Naši občania veria vo svoju budúcnosť a samozrejme musíme sa tým riadiť vo svojej činnosti ako politici. Po e, viacerých výsledkoch e, voleb, nehovoriac už o Francúzsku, vidíme veľmi pozitívnu centristickú politiku v Európe, ktorá bude prospievať ďalšiemu v rozvoj Európskej únie. Ale nemusíme súhlasiť so status quo, musíme ísť ďalej. Treba hľadať riešenia, ktoré sú vhodné pri riešení viacerých e, problémov vo mnohých odvetviach. Musíme mať spoločnú zodpovednosť pre problémy migrácie, klimatických zmien, pre boj s, proti terorizmu. Musíme zabezpečiť budúcnosť pre občanov a to dokážeme iba spoločne. A teraz Kostas Christofanos, tiež jedna minúta. Európska únia sa zakladá na hodnotách slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. A našim cieľom je podpora miera a prosperity ľudí. V skutočnosti však Európska únia e, toleruje porušenie právneho štátu v Poľsku a Maďarsku. Úsporná politika znamená od podkopovania základných ľudských práv, práva na kolektívne vyjednávanie, e, sociálne poistenie a právo na založenie rodiny, najmä v južných krajinách, ako je Grécko. za každým, keď hovoríme o perspektíve európskej integrácie, musíme to porovnovať s cieľmi Európskej únie a musíme čím skôr zmeniť politiku, kým to nebude neskoro. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dve minúty. Peter Lundgren. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Európa založená na hodnotách. Toto je téma dnešnej rozpravy Myslím si, že základom tejto témy by bola zodpovednosť za vynakladanie peniazy daňových poplatníkov. Napríklad e, je tu snaha e, renovovať mm, budovu parlamentu v Bruseli. Táto budova bola e, postavená pomerne prednedávnom. Stala stovky miliónov švedských krón a zase potrebujú renováciu, napriek tomu, že sa opravila e, v roku 2014. Myslím si, že Európsky parlament by mal e, konať e, spôsobom podobným americkému kongresu. Neviem, či to zodpovedá vízie jednotného európskeho štátu. To znamená, že musíme vynaložiť 2,4 miliardy švedských korún na tento účel. Mali by sme v skutočnosti prepadnúť panike v tejto súvislosti. V konečnom dôsledku naše rozhodnutie e, môže znamenať trojnosobné navýšenie rozpočtu na úroveň e, miliard e, švedských korún. Čiže európske inštitúcie chcú na to vynakladať E, peniaze daňových poplatníkov na budovu Európskeho parlamentu. To je asi to najposlednejšie, čo by si prijali európsky občania. Mali by sme to porovnať s reálnymi požiadavkami a prestať vyhádzovať peniaze na realizáciu e, nejakých e, bláznových vízií. Myslím si, že budova, ktorá má iba 25 rokov, by sa nemala opravovať alebo búrať. Nikdy to európske občania nepríjmu v dobrej viere. Ďakujem veľmi pekne, pán Lundgren. A teraz Georg Majer, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európske hodnoty. Čo to vlastne má znamenať? Kto ich zadefinoval, európske hodnoty? Môžeme to urobiť my, e, to môžu iba definovať občania Európy sami pre seba. Existujú obrovské rozdiely v tejto oblasti e, v Európe. Vážení e, kolegovia, existuje veľká mnohorakosť a musíme ju, si ju vážiť. Efektívne demokratické inštitúcie, áno, s tým sa stotožním, ale k tomu patrí aj efektívna opozícia a keď Prečo e, pani kolegyne Infeld sa toho bojí? Mali by ste to vážiť. Mali by e, e, ste si uvedomiť, že takto to nefunguje, vážení kolegovia. Veľmi pekne ďakujem. A teraz jedna minúta. Ďalší kolega. Pani Intfeld. označila určité strany za nacionalistické. A pre ňu existuje iba jedna jediná pravda. Ale vy e, e, presadzujete iba inú, jednu pravdu, e, e, e, e ktorá spočíva v integrácii všetkých ostatných, označujete za e, antieurópanov. Diskutujeme o hodnotách. Niekto spomenul e, kresťanské korenie, ale myslím si, že potrebujeme skutočnú diverzitu a mnohorákosť. Častokrát e, citujeme e, e slova hodnotov. Budem citovať Roberta, Robera Schumana, ktorý povedal, že Európa sa nemôže integrovať na základe jednotného nástroja Európa môže byť e, iba kresťanskou, iná Európa neexistuje. E, a to aj to e, povedal jeden z otcov zakladateľov, ale vy tomu pristupujete selektívne. Ďakujem pekne. A teraz kolega Šogar, jedna pol minúty. Nepatrím k tým, ktorí sa domnievajú, že potrebujeme obnovovať úplne od základov Európu, nepotrebujeme revolúciu. Mnohé z tých neduhov, ktoré sú pripisované Európe, buď nie sú jej chybou, alebo sú potom zveličované, ako je to aj v prípade problematiky demokratického deficitu. Definitívne môžem povedať, že legislatíva e je oveľa transparentnejšia, zodpovednejšia a inkluzívnejšia v porovnaní s tým, čo je v mojej krajine. Každopádne je tu priestor na efektívnejšiu, väčšiu efektívnosť odolnosť a na lepšie odozvy na očakávania občanov. Súčasné zmluvy poskytujú priestor na, také, na riešenie takýchto problémov, ale takéto reakcie alebo takéto odozvy sú často ignorované. Keď si vezmeme názov tejto rozpravy, tak málo kto môže povedať, že sme malo ambiciozni. Tie veci, tak ako sú pomenované v článku 2 zmluvy, sú dobre pomenované. Vieme všetci, že Európska únia má byť okrem iného založená na hodnote rovnosti, nediskriminácii a rešpektovaní rozmanitosti. Napriek tomu ešte pred nami dlhá cesta, aby sme zabezpečili účinnú ochranu týchto hodnot. V osobitnej oblasti e, autochtónnych oblastí alebo takýchto menšín EÚ nebola schopná zabrániť diskriminačným postupom, ktoré majú negatívny dopad na jazyk a kultúru osôb, ktoré patria k takýmto autochtónnym skupinám a no, teda v konečnom dôsledku to má viesť k posilneniu e, tej rozmanitosti veľký počet občanov očakáva e, uznanie svojich práv zo strany inštitúcií, ktoré sa, sa radia k takýmto menšinám. My ich veľmi veľa. Ďakujem pekne, pán Šogor. Teraz na minútu Jo Leinen. EÚ je viac ako trh, viac ako len trh je politickým spoločenstvom a základom tohto spoločenstva sú hodnoty, ktoré boli vybojované počas mnohých stole, storočí a je na čase, aby EÚ ten politický profil spravila viditeľnejším a prezentovateľnejším a preto, pán podpredseda, je správne, že bojujeme za tieto hodnoty a že zasahujeme, keď demokracia, sloboda prejavu alebo solidarita je odopieraná a podporujeme ich, e, keď e, pristupujete k, ku konaniu z dôvodov porušenia zmluvy proti členským štátom. Aj Európania to podporujú, keď niektorí E, sa zdráhajú a iní pritom robia svoju robotu. EÚ musí zabezpečiť ochranu, často tu vzniká dojem, že je bezmocná bez sily a to platí pri otázkach daňového dumpingu, pri nekalej hospodárskej súťaži, pri cezhraničnej trestnej činnosti je veľa oblastí politik, ktoré musíme naozaj zlepšiť a dúfam, že tých 5 scenárov v Bielej knihe ku koncu roka budú viesť k jednotnému harmonickému programu pre ďalšiu etapu európskeho zjednotenia. Ďakujem pekne. Minúta Ulrika Trebezius. Ulrika Trebezius, ďakujem pekne, pán predseda. Obnova Európy, ktorá je založená na hodnotách zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti. Keď si to prečítam, tak si tak sami vybavia nejaké veveričky a tancujúci elfovia. E, len tá skutočnosť, že o tom dnes hovoríme, že obnova e, má viesť k takémuto výsledku, to je priznanie zlyhania. Dôležité prvky EÚ a eurozóny nefungujú. Naše spoločnosti sú na, dosiahli ten limit, pokiaľ ide o euro, pokiaľ ide o migráciu, pokiaľ ide o multikultúrnu spoločnosť nejaké porušenia na najvyššej úrovni nie sú výnimkou, skôr potvrdením, pokiaľ ide o dublinský systém alebo eurosystém. Namiesto toho, aby boli veci dodržiavané, mnohí e, predstaviteľa EÚ žiadajú, aby sa išlo tou cestou, e, ktorá sa ukázala ako nesprávna. Ešte viac centralizácia, viac e, štátneho plánovania hospodárskeho, viac byrokracie, viac paternalizmu, menej vlastnej zodpovednosti, menej orientovania sa na výkon, menej tradície, menej rozmanitosti, menej kreativity. Je to skutočne cesta, ktorú chceme nastúpiť? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Trebezius. A na minútu pani Albiol Guzman. Ďakujem. Európska únia spočíva na neoliberálnych zásadách pri kontrole deficitu, pri liberalizácii služieb, pri zvrátených e, inštitúciách proti EÚ, ako je ECB, Centrálna banka. A jeden cieľ bol sledovaný pri tvorbe tohto projektu a to bol jednotný trh. E, máme tu bielu knihu, máme tu viaceré deklarované cieľe, ale to nemení nič. že Sme v rovnakej situácii, ktorá nás dovedla k Brexitu, ktorá viedla k vzostupu extrémnej pravice, k politikám, ktoré vedú k zostreniu nerovnosti Európa, eura opatrení proti migrantom a iných vecí, a nie tej väčšiny. To ale neznamená, že by sme mali sa odkloniť alebo postaviť sa Európe chrbtom. Nie, ak chceme, aby Európska únia pretrvala, aby e, to nebola Európa nadnárodných spoločností, my chceme Európu, ktorá bude pre ľudí, pre e, všetky vrstvy, aby ľudia z Polska, Grécka, z Portugalska pracovali spolu. E, ďakujem pekne pani von Štorch. No, ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná diskusia sa volá Obnova Európy založené na hodnotách zakotvené v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo a tak ďalej. Obnova znamená, že niečo sa zrútilo a v každom prípade e, to vyžaduje obnovu. Keď hovoríme o hodnotách Európy, demokracii a právnom štáte, nikto tu nie je proti demokracii alebo právnemu štátu. Problémom je, že vy sa teraz usmievate, ale tí, e, ktorí vystupujete proti národnej suverenite, konáte antidemokraticky a e, nechcete právny štát, to je absurdné. To spôsobuje ten kolaps. Toto musí byť doplnené hodnotami, ktoré za tým stoja. Pripomínam, že pokiaľ ide o Chartu základných práv a Lisabonskú zmluvu, toto nemá žiadny e, súvislosť e, s kresťanskou Európou. Toto sú hodnoty, na ktorých Európa bola budovaná. Na tých e, musíme stavať. Tie si musíme ubetovať a znovu ich objasňovať. Taká je demokracia a právny štát. To je technické. Všetci súhlasíme aj hodnoty. Tie musíme, v tých musíme mať jasno. Takže teraz má slovo na dve minúty pán Marko Cany. Áno, ďakujem, pán predseda. Myslím si, že názov, ktorý sme si zvolili pre túto rozpravu, 100% e, nie je vhodne zvolený, ale pokiaľ ide o tie témy, ktoré si volíme a ktoré, ktoré obdobie, ktoré žijeme. E, je tu termín obnova, ktorý evokuje, že niečo bolo zničené a teda Európa bola zničená politikami, ktoré boli nadiktované Európskou úniou. a Používa sa termín Európa, nie Európska únia, tak aby pochopili občania, že toto sú dve rozličné koncepcie. Európa jedna vec, Európska únia druhá vec. Prestaňme s takouto retorikou a demontujme takúto retoriku, pretože tu nie je, alter, že tu nie je alternatíva. To má znamenať, že budúcnosť Európy môže byť len vo forme Európskej únie. A potom sú tu tri principiálne body, e, v ktorých zlyhala Európa v súčasnosti, pokiaľ ide o hodnoty, pretože tie zmluvy spočívajú na úplne nesprávnych hodnotách, pokiaľ ide o zagarantovanie demokratických inštitúcií dnes Veľká časť demokratických inštitúcií únie nie sú demokratické. Európska centrálna banka je len príklad, jedným z príkladov a navrhovať prosperujúcu ekonomiku, hospodárstvo, je jasné, že Európa zlyhala aj v tomto, pokiaľ ide o hospodársky pokrok. Jediný spôsob, ako obnoviť Európsku úniu, podľa mňa, je vzdať sa týchto, opustiť tieto zmluvy, ktoré zlyhali a obnoviť tú Európu na základe spolupráce, ktorá bude rovnaká medzi suverenými štátmi, rovnoprávna to je úplná nevyhnutnosť, pretože ten európsky konflikt, ktorý existuje medzi sociálnym modelom, ktorý vychádza zo zmluv a sociálnym modelom, ktorý vychádza z národných ústav, ten sa objaví. Zmluvy hovoria o hospodárskej súťaži, o trhu, o zisku, o profite, o istých typických modeloch, ktoré vychádza e, z, zo zmluv. To je ten merkantilistický nemecký prístup. Napríklad ústava Talianska v prvých svojich článkoch, kde sa predstavuje ten sociálny model, hovorí o práci, o ochrane práce ako základnom prvku výroby, produkcie. Toto v súčasnosti v Európe sa nedeje. Je jasné, že ak chceme e, napredovať, tak jediný spôsob je demontovať takúto Európsku úniu, pretože je to korunovácia dvoch veľmi ťažkých a nedobrých projektov. Ten nemecký imperializmus, a tá disciplína Eh, odborov eh, voči externým tlakom, to je veľmi typické aj pre periférne krajiny. Ďakujem pekne. Ja. Áno, ďakujem. A teraz má slovo na minútu pani, pani Grapini. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, pán komisár, e, nebudem sa venovať tomu názvu. Dôležité je sústrediť sa na to podstatné. Ak nechcete znovu prehodnotiť Európu, tak sa nám, e, tak neúspejeme. Potrebujeme Európu, ktorá bude zjednotená Prestante robiť scenáre, pán komisár, prestante um, ehm, stimulovať e, skepticizmus. Ja chcem, aby moja krajina a Európska únia musia byť založená na hodnotách, ale teraz moja krajina je členom už 10 rokov, ešte stále sme mimo uh, niektorých priestorov, mimo Schengenu. Občania majú rozličné režimy, musia pochopiť, že aby boli jednotní, tak je potrebný prístup ku všetkému. A to rovnaký prístup. Potrebujeme investovať viac do vzdelávania, pretože ľudia e, musia pochopiť, e, že lídry sú zvolení, aby robili správne e, rozhodnutia. Musia to byť rovnaké hodnoty, ktoré nás budú viesť. Rozhodujeme o našich lídroch my sami. Títo lídry sú zodpovední za to, ako vybudujeme Európu založenú na hodnotách. Teraz eh, Peter van Dalen na minutu. je zásadné alebo kľúčové, aby sme brali do úvahy názory, eh, ktoré môžu byť rôznorodé, ktoré sú odlišné. Musíme rešpektovať našu vzájomnú kultúru. A vidím, že niektorí, ktorí to presadzujú, tu nie sú. Ide o to, aby sme mali viac Európy. Veľmi často sa hovorí, že ide o populizmus e, bez toho, že by sme sa zamysleli e, podrobne e, nad tým, či je táto kritika oprávnená alebo nie. A k, práve to, že sme nebrali kritiku vážne, viedlo k Brexitu. Táto reforma je potrebná. Musíme sa zamyslieť nad spôsobom, akým sa správame e, k ostatným ja očakávam rešpektovanie a pochopenie e, v prípade, že chcem niečo vyjadriť a to isté platí aj opačne. Ďakujem pekne. Pán Petro Silva Pereira. Ďakujem pekne. Počuli sme pozitívne správy v poslednej dobe, ale nemôžeme si zakrývať oči. E, prechádzame vážnym kríz, vážnou krízou. Poznáme dôsledky takéto skutočnosti. Na jednej strane tu máme štrukturálny deficit e, v budovaní Európy, na druhej strane tu máme politiku úspor, ktorá Eh, je zlou reakciou na krízu. Toto sú hlboké príčiny eh, rozdielov, ktoré sa prehlbujú a ktoré spôsobujú problémy Európskej únie. Ale táto kríza európskeho projektu je kríza hodnot predovšetkým eh, a to počínajúc solidaritou. V prípade, že táto hodnota solidarity sa nevráti a nebude kľúčová pre Európu, tak žiadne riešenie nie je možné. Uh, Občania nám hovoria, videli sme to v posledných voľbách, že chcú dať novú šancu e, európskemu projektu a táto príležitosť, e, táto nová šanca sa dá, e, dá sa na ňu odpovedať iba jednotnou odpoveďou. Musíme znovu získať dôveru týchto občanov. Ďakujem pekne. Na minútu má slovo pán Michal Ujezdovský. Vážení kolegovia, v tejto diskusii hovoríme o otcoch zakladateľoch, ktoré boli pri začiatku Európskej únie. To veľmi oprávnenie definovali pravidlá integrácie. Sú to vlastne títo otcovia zakladatelia, ktorí pochopili, že spoločná, demokratická európska rodina je založená na európskej kultúre. Ja chápem, čo povedal pán Weber, nepochopíme európsku kultúru bez kresťanských hodnôt a, a akceptovať e, túto viera, ktorá bola silou e, za Európskou úniou, že toto by malo byť nejak cenzurované. Musíme chrániť integritu trhu a dnes nepriateľom integrity trhu je práve protekcionizmus. E, bohaté krajiny, ktoré sú zastúpené vládou, uzatvárajú svoje trhy na úkor budúcnosti európskeho hospodárstva. Ďakujem pekne, pán Jezdovský, A teraz má slovo na minútu pán Sany. Ďakujem pekne. Niektoré politické síly sa odkláňajú od Európy. Európa je novo interpretovaná a nesprávne interpretovaná. Demokracia, právny štát, solidarita a rovnosť sú čoraz viacej e, zatlačené do pozatia. E, mali sme tu mnohé voľby a skoro bez výnimky sme e, držali palce, aby extrémne antieurópske síly nevyhrali náš strach síce nebol opodstatnený, ale niektoré členské, nie všetky členské krajiny mali také šťastie, keď hovoríme o, o Maďarsku, tak je to dobrý príklad, že e, vlastne takéto negatívne sily e, majú čoraz e, väčší priestor. Máme tu Orbána a vidíme, je tu čoraz silnejší ruský vplyv a je tu čoraz väčšie bezpečnostné riziko. E, Európska únia môže získať e, kontrolu, ale potrebujeme skutočnú zmenu. Pani Patricia Latoja. Som presvedčená, že na to, aby sme uvažovali správne nad budúcnosťou Európy, je nevyhnutné si úplne ujasniť, aké sú tie základy nášho stavby, o čo bude jednoduchšia, tak o to musia byť lepšie tie základy, musí byť tie odkazy na naše korene. A to sú hodnoty ako demokracia, mier, spravodlivosť. A to nie sú zastaralé alebo nie zbytočné hodnoty, pretože je to oveľa nevyhnutnejšie, keď máme nejakým spôsobom autoritatívne prúdy v niektorých členských štátoch je nevyhnutné si pripomínať mier, keď vidíme ten konflikt na vonkajších hraniciach únie, keď vidíme aj z možno, isté možnosti konfliktov vnútorných a je oveľa nevyhnutnejšie zabezpečiť aj spravodlivosť sociálnu, keď vidíme, ako za posledné roky narastli nerovnosti a ťažkosti e, mnohých častí populácie. A ja som presvedčená, že treba zabezpečiť e, úspech integrácie a je nevyhnutné posilniť tieto hodnoty v svetle krízy, ktorú zažívame. V rámci Bielej knihy Juncker nám predstavil niektoré hypotézy, ale ja si myslím, že nemôžeme si vybrať takúto Európu, možno nejaký typ e, niekde, potom v iných krajinách inú, iný typ Európy. Nemáme 5 alternatív, máme len dve alternatívy. Buď vyhráme spolu, alebo potom prehrávame rozdelenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, e, pani kolegyňa Toja. A teraz odovzdávam slovo komisii. Pán podpredseda, nech sa páči. iba krátke zamyslenie k tomu, ako prebiehala diskusia. Ako tínejdžer som išiel do Španielska, čo bolo na konci diktatúry. A vzhľadom na to, že ja pochádzam z Holandska, bol som šokovaný, keď som videl tú neskutočnú chudobu e, na španielskom vidieku. Nielen chudobu e, v tej ekonomickej časti, ale aj v tej morálnej. Bolo endemické. Deti nechodili e, do školy, zvlášť dievčatá, pretože ich nikto nepodporoval v tom, aby chodili do školy. Ale pozrite sa na Španielsko dnes. Pozrite sa, čo sme dosiahli, a to samozrejme netvrdím, že to je výlučne kvôli Európskej únii, to dosiahli Španieli, španielskí občania, ale možno by nedosiahli takú mieru úspešnosti bez toho, aby bolo súčasťou rodiny slobodných európskych národov. Ako vojak som bol vyškolený bojovať proti východnému bloku. V roku 1989 sa rozpadla železná opona, čo bola bez pochyby tým najdôležitejším uh, momentom. V tom čase bolo Polsko eh, na tom ekonomicky horšie ako Ukrajina. Pozrite sa na Polsko dnes. Kde sa nachádza Polsko? Eh, myslím si, eh, že je to ekonomika, ktorá je 5 krát či 6 krát väčšia ako ukrajinská. Samozrejme, netvrdím, že to je výlučne kvôli EÚ. Je to vďaka polským občanom, ale som si istý, že Európska únia pomohla v dosiahnutí tohto cieľa. Zvlášť s ohľadom na právny štát. Nie je to iba o hospodárstve. Je to o nezávislosti súdov, je to o predpovedateľnosti legislatívy, je to kvôli aj boji proti korupcii. Takže ak ľudia dnes povedia, že Európska únia je iba veľký chaos a ruiny, museli byť slepí za ostatných 40 rokov nezabúdajme na to, čo sme historicky dosiahli. To chcem povedať ako v prvom rade. A ak vieme, čo chceme dosiahnuť pri tom, ako vychádzame z krízy, v súčasnosti zamestnanosť je lepšia ako kedykoľvek predtým. A viem, že napriek tomu e, musíme čeliť ešte mnohým iným veciam, ale e, doprajme si trošku e, seba dôvery. Spomeňme si na to, čo museli prekonávať naši predkovia, naši starí rodičia. E, môžeme dosiahnuť toho toľko, tak sa nedeprimujme. E, dovolte mi prizvukovať jednu túto vec. Hodnoty Európskej únie sú založené na tom, čo je zakotvené v článku 2 zmluv. Tieto hodnoty boli podpísané a ratifikované každým jedným členským štátom Európskej únie. A áno, sú tu kultúrne rozdiely a mnoho iných rozdielností. Avšak článok 2 je záväzný pre každý jeden členský štát štát a kaž, pre každú jednu inštitúciu v tomto členskom štáte. A jednoducho sa nemôžete zbaviť tejto zodpovednosti tým, že budete argumentovať kultúrnymi rozdielmi. Dôvodom, prečo hovoríme o refundácii dnes, je kvôli tomu, že sme pochopili, že únia nie je nenarušiteľná. Samozrejme, aj keď vám na základných hodnotách nezáleží, je to v poriadku. Ale teraz vidíme, že tieto základné hodnoty sú spochybňované a my vieme, že sa musíme za ne vysloviť a podporiť ich viac ako kedykoľvek predtým. A musím povedať ešte jednu vec eh, o kresťanských základoch Európy. A to hovorím ako kresťan. Áno, samozrejme, kresťanstvo hralo obrovskú úlohu v tom, ako sme rozvíjali naše hodnoty avšak necítim sa veľmi pohodlne ako kresťan. Ak by iný kresťan eh, si nárokoval nejaké duševné vlastníctvo európskych hodnôt iba na základe toho, že je kresťan, neboli by sme tu bez humanistov, nebali by sme tu bez osvietenstva, bola to práve moja církev, ktorá museli byť osvietená. Španielská inkvizícia by nevznikla e, bez e, ateistov. E, takže príjmime zodpovednosť za to, čím sme prispeli a rešpektujme tú rozdielnosť a zdroje našich hodnôt v tom, že sú veľmi rôznorodé, že nie sú dimenzované jedným vierovýznaním alebo jednou kultúrou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. A teraz ešte za radu. Nech sa páči, pani Dali. Ďakujem, pán komisár, ďakujem, pán predsedajúci a ďakujem pani poslanci. Ďakujem za vaše hodnotné pripomienky, ktoré som si samozrejme zaznamenala. A samozrejme môžem vás ubezpečiť, že zamyslenie sa o budúcnosti Európy bude samozrejme jedným z našich najdôležitejších prioritných bodov čo sa týka tých ciest, ktorým sa Európa môže uberať do budúcnosti, eh, tie sú dimenzované tým, na čím sa E, zamyslíme. E, predovšetkým my nevyriešime mávnutím čarovného prúdika všetky naše problémy a samozrejme musíme vyvažovať naše ideály praktickými ob, e, obmedzeniami, ktoré nás častokrát obmedzujú v našich ambíciách. Takže musíme byť realistickí v tom, čo môžeme a čo nemôžeme dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končíme.